Dámy a páni, pokračujeme teda v zasadnutí. Zápisnica aj texty, ktoré sme schválali, už sú k dispozícii a prvým bodom dnešného prvého programu sú rozpravy o prípadoch porušovania